pani Gabezon Ruiz e, o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2014. Srdečne vítame pani ombudsmanku Emily O'Reilly a tiež pána komisára Timmermansa, ktorý je tu tiež s nami na túto rozpravu. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem, vážený komisár vážení kolegovia. 40 európskych e, občanov podľa barometru neverí európskym inštitúciám a 46 im dôveruje. Reklamácie, ktoré e, prichádzajú k ombudsmanke, sa väčšinou trva, týkajú transparentnosti prístupu k, dom, e, k dokumentom a konkrétne teda v 20 prípadoch. Keďže Charta základných práv obsahuje taktiež e, právo na informácie a zmluva o Európskej únii taktiež zaručuje právo európskych občanov, aby ich sťažnosti boli preskúmané. Preto by bolo treba posilniť dôveru európskych občanov v inštitúcie. E, čo sa týka táto, tejto problematiky, chcela by som podporiť a e, pozdraviť e, prácu Európskej ombudsmanky za posledný rok a plnila si svoje úlohy. Tento úrad konkrétne reagoval viac než na 23, reklama, na, na 23 e, reklamácií a započal e, viac než 2000 e, rôznych vyšetrovaní. A je treba taktiež e, e zdôrazniť, že tam bolo 17 e, reklamácií alebo sťažností, ktoré sa týkali veľmi dôležitých tém pre občianstvo a týka sa napríklad lepšej správy. Takže tu vítam impuls, ktorý e, bol vyslaný, čo sa týka trans- zlepšenia transparentnosti e, všetkých procesov, pretože potrebujeme jasné kritéria a pravidlá. A je tu žiadosť taktiež, aby e, tento register bol povinný. A čo sa týka transparentnosti skupín expertov, tak tu máme nové e, nariadenie, je tam pridelený príslušný rozpočet a taktiež je treba publikovať e, výsledky zadaných štúdií v súvislosti s problematikou utečencov a tak ďalej. A skutočne chcem pogratulovať e, Európskej ombudsmanke k skvelej práci, ktorú odvádza. Myslím si, že skutočne potrebujeme toto uznať. Avšak chcem jej povedať, že by mala nielen naďalej takto pokračovať, ale taktiež, že sú tam potrebné určité zlepšenia, ktoré sú potrebné pre občanov, ako napríklad transparentnosť, vyšetrovanie, čo týka otázok zdravia a ochrany zdravia, ďalej prístup e, znevýhodnených alebo osôb s postihnutím k informáciám, ďalej povinné, povinná registrácia zájmových skupín a taktiež e, informácie týkajúce sa súčasnej utečeneckej krízy. Myslím si, že na tomto treba naďalej pracovať. Taktiež tu máme e, iniciatívy rady, ako napríklad ratifikácia Marakešskej dohody a taktiež tu máme občianske iniciatívy, členské štáty musia príslušne reagovať taktiež na občanské petície. V každom prípade chcem uznať prácu úradu ombudsmanky, ktorú e, odviedol v priebehu hodnoteného času. Chcem poďakovať kolegom z výboru PETI za dobré prostredie, ktoré vytvorili a taktiež chcem e, poďakovať za všetky pozmenujúce návrhy a za kompromisy, ktoré sme schválili. Ďakujem pekne. Dávam slovo pani ombudsmanke O'Reilly. Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, dobré ráno. Ďakujem pani Kabazon Ruiz a všetkým deťom spravodajcom e, za ich prácu v posledných niekoľkých mesiacoch na tejto správe. Text, ktorý je dnes e, predmetom rozpravy, prejavuje porozumenie mojej stratégii pre funkciu Európskej ombudsmanky e, a som veľmi vďačná za toto porozumenie a pochopenie. Ako som už povedala viackrát, moja kancelária nemôže fungovať tak, ako by mala bez pozitívnej podpory parlamentu. A aj ja, aj moji predchodcovia sme dostali e, takúto potrebnú podporu sme malá kancelária, menej ako 80 pracovníkov, máme však na starosti veľké úlohy v mene občanov Európy. Budem sa snažiť e, zohrávať svoju úlohu v snahe pomôcť európskym inštitúciám držať krok s čoraz väčšími očakávaniami, ktoré do nás vkladajú európsky občania a ktoré nám nocujú udalosti, najmä v týchto krušných časoch. Chcela by som sa poďakovať najmä výboru pre petície za úzkú spoluprácu a podporu v našich eh, oddelených, ale doplnkových úlohách nepracujeme abstraktne, ale priamo eh, s občanmi, keďže nás oslovujú eh, buď so žiadosťou o pomoc, alebo v snahe vynútiť si svoje právo a to v čase, keď ako pán podpredseda komisie už viackrát povedal, princípy právneho štátu a demokracia musia mať ešte jednoznačnejšiu podporu v celej Európskej únii Vážení poslanci, e, toto je druhý krát, čo pred vás predstupujem e, tu v pléne od nastúpenia do funkcie v oktobri 2013. Tiež som e, prestúpila pred výbor viackrát vo výbore pre petície, rozpočtovú kontrolu, zamestnanosť, právne veci a občianske slobody. Za každým som mala k dispozícii vaše odborné poradenstvo, vašu podporu a to sa priamo zapracovala do stratégie, ktorú som e, vyvinula a ktorú teraz plním v praxi. Chcem sa poďakovať výboru pre petície za to, že ocenili moje strategické využívanie proaktívnych e, vyšetrovaní a tiež e, za aktívnu podporu mojej kancelárie, aby sme mohli lepšie plniť túto stratégiu. Využívam tento prístup strategického šetrenia na začiatok dialogu na najvyšších úrovniach, aby sme dosiahli čo najvyššie štandardy fungovania verejnej správy. Ale moja kancelária bude vždy e, vychádzať predovšetkým zo stiažností, ktoré dostávate vy. A dnes aj tejto správy vidíme, že viac ako 20 aj týchto stiažností súvisí s nedostupnosťou dokumentov na požiadanie. Transparentnosť a právo založené na zmluve e, o dostupnosti dokumentov musia byť súčasťou demokratickej účasti na spoločnosti a tiež priamej demokratické zodpovednosti. Európska únia si stanovuje vysoké štandardy vyššie ako mnoho členských štátov, ale vzhľadom na jej dosah a jej úlohu je to tak aj správne. A je tiež správne snažiť sa o ešte vyššie e, štandardy. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že ocenila moju pozornosť venovanú otázke tzv. otáčových dverí, e, teda situácii, keď odchádzajú um, úradníci z európskej inštitúcií do súkromného sektora a pritom využívajú poznatky a znalosti a kontakty, ktoré tu nadobudli. Um, naše úsilie malo za následok pozitívne zlepšenie a tiež eh, to, že komisia poprvýkrát zverejnila zoznam mien vysoko postavených úradníkov, ktorí odišli na nové pracovné miesta, pričom eh, sa tam eh, posudzuje veľmi konkrétne možný konflikt záujmov. Takýto zoznam sa bude zverejňovať každoročne podľa zamestnaneckého poriadku a za to chcem všetkým poďakovať. Tiež správa uznáva výrazný pokrok, ktorý tiež nadvezuje na naše vyšetrovanie a na tlak Európskeho parlamentu vo veci transparentnosti rokovania o dohode TTIP. Toto je vynikajúci príklad podľa môjho názoru toho, ako ombudsman, parlament a celá administratíva môžu pracovať v prospech občana. Otázka lobovania a transparentnosti je tiež dôležitým aspektom mojej práce. Chcem oceniť prácu Junckerovej komisie v tejto oblasti v snahe vniesť väčšiu mieru transparentnosti do týchto procesov. Ale čo sa týka tabakového priemyslu napríklad, e, o tom sa bude čoskoro hovoriť tu v pléne, ma trochu e, sklamalo e, najmä nedávne rozhodnutie neakceptovať moje odporúčanie proaktívneho zverejňovania všetkých stretnutí so zastupcami tohto priemyslu a nie len tak, ako sa to aktuálne deje z DG pre zdravie právne záväzný e, rámec e, o kontrole tabaku, e, ktorý Európska únia podpísala. Hovorí o tom, že tabakový priemysel sa uznáva ako odvetvie, na ktoré by sa nemali vzťahovať bežné pravidlá dialógu vládnych štruktúr s nimi. Ďalší dokument o etických postupoch aj Centrálnej banky um, mal za následok pravidelné zverejňovanie um, zápisnice zo schôdzi Centrálnej banky a za to sa chcem poďakovať aj Mariovi Dragimu eh, za tento eh, prejav snahy získať si dôveru. O nedlho dostanem reakciu na strategické eh, vyšetrenie o expertných skupinách a tiež o um, dialogových skupinách pre hospodárstvo a občianský dialog. Podporujem povinné zverejňovanie mien v registri transparentnosti e, takýto zoznam by mal zahrňať aj všetky finančné informácie, tak aby všetci mali prehľad o tom, kto presne sa registruje do takéhoto zoznamu a kto má prístup e, k rozhodovaciemu procesu. Ďakujem ešte raz spravodajkyni za to, že poukazuje na klinické skúšky. Viem, že je to téma ja srdcu blízka, pani spravodajkyni. Aj e, tieto správy by sa mali zverejňovať pravidelne a je kontakty s nadnárodnou spoločnosťou Mira. E, tiež to uznáva úsilie e, mojej kancelárie, ako zaistiť e, plnenie základných práv oblasti imigrácie. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za jednoznačnú podporu mojej osobitnej správy parlamentu po zamietnutí Frontexu vytvoriť mechanizmus ťažnosti po hlasovaní parlamentu v pléne. Chcem sa poďakovať komisii za to, že zahrnula moje odporúčanie o tomto mechanizme sťažnosti a tiež o prístupe k ľuďom, ktorí sú deportovaní z územia EÚ v novom návrhu o hraničných agentúrach. Táto správa tiež uznáva činnosť mojej kancelárie v oblasti činnosti Bielých vrán, základných práv a tiež e, koheznej politiky, e, ďalej iniciatívy európskych občanov, ako aj e, v súvislosti s dohovorom OSN o práve ľudí s postihnutím. Ďalšou strategickou oblasťou je Európska sieť ombudsmanov, ktoré mám tu čas predsedať, a tiež vyvinutie paralelných systémov šetrenia. Otázka, ktoré sa týkajú aj Európskej únie, aj národných otázok. Tento rok v júni chcem eh, spolu zorganizovať eh, významnú konferenciu tu v Bruseli, na ktorú prizveme všetkých eh, ombudsmanov, aj národných a regionálnych, aby sme hovorili o témach, ktoré sú pre nás relevantné. Nebude to len príležitosť pre nás na európskej úrovni dozvedieť sa o ich skúsenostiach, ale tiež pre nich. To bude príležitosť dozvedieť sa o tom, čo presne v európskych inštitúciách funguje a čo je často nepovšimnuté bolo rozoslané pozvanie všetkým ombudsmanom a dostanete pozvanie aj vy v najbližších týždňoch e, ďalej. Čo sa týka e, ďalšej témy miera plnenia a mojich odporúčaní už mnoho rokov, je to zhruba na úrovni 80 Ja viem, že parlament je znepokojený o tých e, súvislosti s tými 20 percentami neplnenia na základe mojej správy z roku 2014. S veľkým potešením vás môžem informovať, že číslo za rok 2015 vo výročnej správe sa posunulo na 90 čo je veľmi uspokojujúci výsledok, ktorý by sa nebol býval podaril bez e, podpory všetkých európskych inštitúcií a agentúr, najmä bez podpory Európskeho parlamentu. Myslím, že je dôležité tiež e, zdôrazniť e, ako vysoko si cením eh, úroveň verejnej služby európskych inštitúcií a tiež eh, odhodlanej práce všetkých pracovníkov týchto inštitúcií a agentúr. Veľká väčšina z nich pracuje usilovne eh, na veľmi vysokej úrovni a chce sa držať aj etických pravidiel. Ehm, ľudia si znovu vytvoria dôveru v európske inštitúcie, ak si všimnú pozitívne zmeny pre seba a pre svoje rodiny v denodennom živote. Je to politická výzva, ale tiež výzva, ktorá súvisí s rozdielom medzi silnými a slabými demokraciami. Na to, aby sme zvýšili úroveň um, legitímnosti, je dôležité, aby európska administratíva nielen bola čo najkvalitnejšia, ale tiež, aby bola zlatým štandardom v otázkach etiky, transparentnosti, zodpovednosti a efektívnej práce. Moja úloha ako obudsmanky je spolupracovať s týmito inštitúciami, agentúrami a tiež s Európskym parlamentom, aby sa tieto cieľe podarilo naplniť. Chcela by som na záver ešte raz poďakovať pani spravodajky, netejovým spravodajcom, ich spolupracovníkom, sekretariátom za ich úsilie vynaložené pri vypracovaní tejto správy a teším sa na vystúpenia v rozprave. Ďakujem. Thank you, Ms. Um, now... Ďakujem pani O'Reilly. Teraz dostane slovo pán komisár Timmermans. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani spravodajkyni Kabezoen Ruiz za vynikajúcu správu o ombud, práci ombudsmanky za rok 2014. Myslím si, že boj za správny úradný postup je veľmi dôležité a to, aby boli občania spokojní, to je náš zdieľaný cieľ. Špan, španielský preklad slova ombudsman opisuje túto funkciu e, fantastickým spôsobom obranca ľudských práv a treba využiť príležitosť poďakovať ombudsmanke obhajkyni ľudských práv za jej úsilia a za vynikajúcu spoluprácu so službami, ktoré ju obklopujú a za úžasnú kvalitu, e, ktorú preukazuje jej práca, vykazuje jej práca. Práca na transparentnosti a jej zlepšovaní je znakom dobrej správy veci verejných a komisia si stanovila e, vysoké ciele, takisto pani ombudsmanka v oblasti transparentnosti má vysoké ciele, ktoré sú aj v správe spomenuté. Od 1. decembra 2014 členovia kabinetu a generálni riaditeľia a ďalší vysokí predstavitelia musia publikovať správu o stretnutiach s lobbystami. Takisto unprecedentný stupeň transparentnosti e, bol preukázaný v súvislosti s rokovaním o zmluve TTIP, čo len ukazuje, aké dynamické sú vzťahy s ostatnými partnermi na európskom poli. Výrob, výbor Európskeho parlamentu PETI ukázal proaktívny prístup vo všetkých týchto oblastiach a naozaj by som chcel pochváliť parlament za to, že zaujal takú aktívnu úlohu v tejto veci. Komisia prijala väčšinu odporúčaní pani ombudsmanky, najmä čo sa týka situácie, kedy sa máme vyhnúť eh, stavu, kedy ruka ruku umýva tzv. a nedopustiť, aby tí istí ľudia sa objavovali na rôznych funkciách e, postupne. Takisto odborné skupiny sú podrobené stále väčšej transparentnosti. Ďalšia dôležitá vec, kde sa odporúčania ombudsmenky vzali do úvahy v komisii, boli iniciatívy občanov, napríklad návrh, aby vznikla Európska pohraničná služba. Toto súvisí s kompletným a kompletizovaním mechanizmu e, pre obhajobu ochranu ľudských práv a Vzali sme to do úvahu, pretože toto všetko súvisí aj s vyšetreniami Frontexu a je to súčasťou jednej veľkej skupiny problémov a pani ombudsmenka sa k ním všetkým vyjadrila. To ma privádza k poznámkam tejto správe o tom, ako dobre e, sú v súlade jednotlivé inštitúcie s právom EÚ. Komisia má vysok, vysoký stupeň súladu v roku 2014, 86-percentný súlad s pravidlami a postupmi a som veľmi rád, že na rok 2015 máme cieľ 90% a ja za seba hovorím, že by som sa snažil ešte viac toto číslo zvýšiť a zlepšiť. Komisia sa zlepšuje, pretože naozaj nám záleží na veci. 60 všetkých prípadov a stiažností sa týka komisie, preto nám ide o vec. Chceme vyšetriť 100 Čo sa týka uzavretých prípadov ombudsmanky, čísla sa líšia každý rok, ale berieme vždy do úvahy poznámky a odporúčania pani ombudsmanky. Odkázala v, vo svojej správe na jednu vec, kedy sme nie celkom ideálne postupovali, ale to je priemyselné odvetvie, ktorým sa zaoberá aj Európsky parlament a budeme o ňom počuť viac neskôr. Chcem uzavrieť svoje expoze tým, že poďakujem pani spravodajkyni aj Európskemu parlamentu a chcem povedať, že Európska komisia sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s ombudsmankou a jej službami a dovolte mi aj osobnú poznámku pani O'Reilly plne si zaslúžite titul obhajkyňa ľudských práv. Veľmi pekne ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujem, pán komisár, teraz kolo rečníkov na dve minúty. Pán Valesa. Ďakujem pekne predovšetkým. By som rád aj ja poďakoval pani O'Reilly za jej prácu. V roku 2014 vykonala vynikajúcu prácu a nie len vtedy. Jej práca je celkovo príkladná. Výbor pre petície Európskeho parlamentu, PETI, sa zaoberá výročnou správou Európskej ombudsmanky, ale nie iba ako súhrným textom, ale chváľuje to, čo sa deje v oblasti práce ombudsmanky každý rok. Týka sa to nás, tých inštitúcií, a ja si myslím, že by sme mali byť otvorenejší k občanom a všetci si dať za úlohu posunúť štandard práce verejného úradníka na vyššiu úroveň ombudsmankyné právomoci otvoriť e, strategické e, vyšetrovania z jej vlastnej iniciatívy otvára tento priestor, do ktorého by sme mali všetci stúpiť. Ja by som rád podporil osobne tento ťah na branku ombudsmanky za väčšiu transparentnosť. A čo sa týka e, registra transparentnosti, povinného registra transparentnosti, E, ktorý bol založený spoločne Európskou komisiou a parlamentom, odpovedá na niektoré obavy verejnosti, ktoré sú veľmi závažné. 7 tisíc inštitúcií sa dobrovoľne zaregistrovalo v tomto registri transparentnosti a databáza týchto mien len minulý týždeň sa rozšírila o ďalších 49 mien. Vidíme, že sa všetci snažíme vysporiadať sa s otázkou transparentnosti, lebo ju pokladáme za mimoriadne dôležitú. Verím, že informácie, ktoré obsahuje tento register, vytvárajú rovnováhu medzi rozličnými aktérmi a umožňujú dynamiku postupu vpred. Umožňuje to nám, decíznej sfére, väčšiu transparentnosť, väčšie chápanie toho, čo presne potrebujeme urobiť v európskych inštitúciách a celkovo v Európskej únii. Ešte raz vám ďakujem, pani ombudsmenka, pani O'Reilly, ďakujem za vašu ťažkú prácu. Ďakujeme a teraz na jednu minútu pani Mici. Ďakujem, pani predsedajúca. Za rok viac ako 23 tisíc európskych občanov požiadalo o pomoc o služby Európskeho ombudsmana. Toto je veľmi vysoké číslo. A preukazuje to, aká dôležitosť er- služieb ombudsmanky tu je a ako tu rezonuje občanov. Európske inštitúcie sú teraz viac otvorenejšie a privetivejšie k občanom a viac im pomáhajú. A takýto občan určite bude mať priaznivejší pohľad a postoj k inštitúciám, ale nie u Čičíkajme sa len týmto. Európske inštitúcie ešte stále potrebujú urobiť veľa, aby eh, im ľudia začali dôverovať o väčšej miere. Potreby inštitúcií tiež treba reflektovať, treba dosiahnuť vyššie úrovne, vyššie štandardy. Eh, a výbor pre petície Európskeho parlamentu by tu mohol pomôcť, pretože záujmy občanov treba vtiahnuť priamo do stredu, do centra, do srdca našej práce, treba ich reflektovať na európskej úrovni som veľmi rád, že, rada, že pani Ruiz skoncipovala takúto správu a za Pety som tiež veľmi spokojný. Pán Marias. Pani predsednička, vítam tu pani e, Európsku ombudsmanku. Gratulujem znovu zvoleniu. E, výročná správa aktivy za rok 2014 ukazuje, že tento, tento úrad je veľmi dôležitý, aby sa zaručila lepšia správa, verejná správa a lepšia ochrana práv občanov. Taktiež chceme zlepšiť transparentnosť Európskej únii a nie len čo sa týka inštitúcií, ale aj čo sa týka trojky, euroskupiny a ďalších neformálnych orgánov. Euroskupina a trojka už vieme, že uplatnili v krajinách memoranda veľmi tvrdé opatrenia, preto je dôležité, aby Európska centrálna banka a potom, ako sa vyjadril úrad ombudsmana, e, bol povinný sa viac otvoriť voči Írsku. A taktiež je treba urobiť mnohé dôležité kroky, čo sa týka fungovania trojky. Preto ombudsmanka musí zistiť, aké konflikty záujmov by tam mohli v prípade ECB potenciálne byť, pretože ECB je v podstate veriteľom a zároveň e, uplatňuje referendum. A to isté sa týka aj komisie. Je treba zistiť, akú úlohu hrá komisia v trojke a akú zodpovednosť tu má ombudsmanka. Čo sa týka prílivu utečencov, tak tu potrebujeme kontrolu a zodpovednosť predkladanie účtov zo strany Frontexu. A čo sa týka TTIPu, tak tu je treba, aby ombudsmanka vystupňovala svoje úsilie, pretože taktiež tam nemáme dostatočné predkladanie účtov. Poslanci majú prístup len k, do, e, k dokumentom TTIP až potom, čo je uplatnených veľa bezpečnostných opatrení. A toto je v podstate tajná diplomácia a porušuje to oficiálne pravidlá. Až donedávna ministri rôznych členských štátov, aby sa dostali k týmto dokumentom, tak museli ísť na americkú ambasádu ale e, gratulujem e, pani ombudsmanke. Ďakujem. Teraz pani Wikström ako predsednička výboru pre petície na dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Ja chcem pogratulovať Emily O'Reilly, Európskej ombudsmanke, za skvelú prácu, ktorú odvádza. A osobne ti, Emily, ďakujem za dobrú spoluprácu medzi tebou a tvojou kanceláriou a môjim výborom. Je vždy veľmi príjemné s tebou spolupracovať. Ja vítam, že ombudsmanka sa predovšetkým sústreďuje na otázky transparentnosti. Transparentnosť a otvorenosť to je zárukou dobrej verejnej správy a skutočne hráte veľmi dôležitú úlohu, podporujete európske inštitúcie, aby boli účinnejšie, otvorenejšie, priateľskejšie k občanom a toto pripieva k tomu, že potom verejnosť bude lepšie dôverovať európskym inštitúciám. My teraz hovoríme o roku 2014, tam bola e, vaša práca, pre všetkým čo týka Frontexu, veľmi dôležitá, pretože Frontex musel mať dispozícii eh, dostatočné zdroje, aby mohol brániť vonkajšie hranice a taktiež, aby mohol plniť všade naprieč Európskou úniu rovnakú úlohu. Preto vítam, že komisia tu taktiež prevzala názory úradu ombudsmana do nového nariadenia o Frontexe a Taktiež teda je možné sa sťažovať pri e, porušovaní ľudských práv zo strany Frontexu a som veľmi rada, že komisia taktiež zahrňa úrad ombudsmanky do európskeho rozhodovacieho procesu. Švedsko to je krajina, ktorú najlepšie poznám a vo vzťahu k európskym inštitúciám. E, vo Švedsku ešte panuje e, dosť veľká nevedomosť a to je znepokojúce. E, európsky občania by mali mať možnosť sa aktívne zúčasťovať na rôznych aktivitách v rámci Európskej únie a pre dobrú demokraciu je dobré, aby taktiež mohli európske občania ovplyvňovať rôzne rozhodnutia. A tu je teda povinné, aby sme diskutovali aktívne s, členmi, e, s občanmi členských štátov, je treba zlepšiť vzájomné vzťahy a preto všetky európske inštitúcie mohli byť, by mali ukázať väčšiu zodpovednosť, čo týka napríklad prístupu k informácii, treba o tom diskutovať, spoločne môžeme prispieť k tomu, aby občania boli lepšie informovaní o EÚ, aby sa mohli lepšie zúčastňovať na jej aktivitách. Ešte raz chcem osobne poďakovať pani ombudsmanke za jej prácu. Ďakujeme pani Wikström a teraz na minútu dostáva slovo pani Albiol Guzman. Ďakujem. Pokiaľ je jedna vec, ktorú táto správa hovorí jasne, tak to je, že je tu nedostatok transparentnosti v rámci európskych inštitúcií ako dvere, ktoré sú pre zaujímavé skupiny otvorené do Korán, sa zatvárajú pred nosom občanov. Správa zdôrazňuje, že e, táto obskurnosť bola vážna, pretože kým sa týka rokovania o TTIP. Dve rokovania, dve e, vyšetrovanie, ktoré musela započať ombudsmanka, čo sa týka verejných dokumentov, zatiaľ čo zaujímavé skupiny mali privilegovaný prístup k týmto dokumentom. Napriek tomu, že máme usmernenia hľadom úradu ombudsmanky, tak naďalej sú tu také, e, je tu veľká miera tajnostkárstva. A tento parlament, alebo členovia tohto parlamentu si musia tieto dokumenty prečítať v uzavretej miestnosti, ktorá je zamknutá a musíme potvrdiť, že sme si nejaký dokument prečítali a naďalej nie je e, umožnená E, umožňuje prešetrenie Európskej iniciatívy, kde sa zbieralo viac než 300 e, viac než 4000 podpisov proti TTIP. E, ďakujem pani Auken, ďakujem spravodajkyni za tento návrh správy, za jej skvelú spoluprácu a pretože keď ďakujem tebe, Emily, pretože ty si dostala našim očakávaniam, ktoré sme mali, keď sme ťa volili. A dosahuješ, že dosiahli sme, že inštitúcie sú kontrolované skutočnou ombudsmankou a nie niekým, kto sa riadi politickými záujmami. A teraz všetky európske inštitúcie začínajú chápať, že takto by to malo byť. Nebudem pakovať to, čo povedali ostatní. Môžem s tým len súhlasiť a som veľmi rada, že môžem potvrdiť to, čo si povedala, čo sa týka napríklad Frontexu, transparentnosti. Samozrejme, určitú transparentnosť sme dosiahli aj okolo dohody TTIP. Pre všetkým chcem poďakovať za to, že sa neustále snažíš o zaručenie lepšej verejnej správy. Väčšia správa, lepšia správa to znamená, že občania dostanú lepšie služby, rýchle a jasné odpovede. A taktiež sa musíme cítiť bezpečne v rámci systému, v ktorom sa pohybujeme. A nie vždy sa nám to darilo. Problém konfliktov záujmov je to, že by také, takýmto konfliktom nemalo dochádzať a mali by sa riešiť, ale opak je pravdou a nepodarilo sa nám e, vyriešiť ešte úplne všetko. Nás nezaujíma, či tieto osoby si platia dane, alebo či sú verní manželom, manželkám. Toto nás nezaujíma. Zaujíma nás ako občanov to, aby tam nebol ani náznak konfliktu záujmu prípade takýchto zamestnancov. Je tu vážny e, prípad, napríklad v súvislosti s EMA, tam si myslím, sa to nevyriešilo dobre. Ďalej, Orchus, tam si myslím, že sa to taktiež dobre neuplatňuje. Nemáme dostatočný prístup k spravodlivosti. Napriek tomu že nad týmito záležitostiami mal by dohliadať e, v podstate vnútroštátny ombudsman. Takže ťa prosím, aby ty si nad tým radšej dohliadala. A môžeš, prosím, e, pracovať naďalej tak ako doteraz. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Evina, minúta pol. Grazie, presidente. Anche io voglio ringraziare il lavoro della... Ďakujem pekne. Chcela by som sa aj ja poďakovať pani ombudsmanke za jej odhodlanie pracuje veľmi efektívne a to je veľmi dôležité v zvyšovaní transparentnosti inštitúcií. Ešte, ak môžem dodať eh, k transparentnosti, vzhľadom na počet eh, eh, vyšetrovania stále sa objavujú žiadosti o prístup k dokumentom a veľmi často sú tieto žiadosti zamietané. Myslím, že by sme sa mali viac venovať aspektu vyšetrovania, najmä čo sa týka nakladania so štrukturálnymi fondmi. Sú to práve štrukturálne fondy, ktoré zatiaľ ešte nemajú efektívny monitorovací systém a dokonca aj mechanizmy, ktoré už boli zavedené, napríklad e, metódy auditu, veľmi často sa napokon e, osoba, e, ktorá vykonáva audit, a stáva to istou, ktorá je predmetom auditu. To je nepriateľné. Ďalej sú to projekty ako napríklad vysokorýchlostný eh, vlak medzi Lyonom a Turínom. Eh, je to veľmi sporný projekt, veľmi kontroverzný voči očiach miestneho obyvateľstva. Už to ťahá celé roky a predsa má financovanie čiastočne z európskych eh, fondov. Mm, chcem požiadať pani ombudsmanku, aby sa na takéto veci viac zamerala, aby už spolupracovala s dvorom auditorov, aby príliš veľké nezrovnalosti, ktoré sú naďalom, naďalej veľkým problémom, aby sa im viac eh, dalo zabrániť pán Le Breton. Na dve minúty, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa nás informuje o činnosti za rok 2014 pani ombudsmanky O'Reilly. Uznávam, že pani O'Reilly sa snaží zlepšiť transparentnosť fungovania Európskej únie v tejto oblasti eh, vyvinula dve iniciatívy, ktoré by bolo treba oceniť v oblasti lobovania. Podarilo sa jej presadiť vytvorenie registra transparentnosti, v ktorom viac ako 7 tisíc eh, skupín sa už zaregistrovalo. Isté, že tento register eh, neumožní znížiť vplyv 35 tisícov lobbystov o rozhodovaní na európskej úrovni, ale rozhodne je vhodné, že existuje pani O'Reilly, na druhej strane tiež dokázala zlepšiť transparentnosť e, klinických skúšok. Odteraz informácie, ktoré sa týkajú týchto skúšok, budú čiastočne zverejňované. To platí najmä pre e, správy o klinických skúškach, e, ktoré určujú povolenie a uvoľnenia trh niektorých liekov. Myslím, že tým zvýšime tiež efektívnosť a účinnosť liekov a jej súvislosť s výskumom. Však svoje obmedzenia pani O'Reilly nebola schopná získať dostatočnú transparentnosť o rokovaní dohody TTIP a TAFTA. Isté, že um, dostupnosť dokumentov um, bola mierne zlepšená, ale um, naďalej e, sú problémy pre poslancov Európskeho parlamentu získať e, skutočný prehľad o tomto dianí. Myslím, že je e, nepriateľné, aby neexistovala takáto demokratická kontrola dohody TAFTA Zajtra sa dopočujeme, že národné parlamenty nebudú schopné odhlasovať túto zmluvu, ktorá dosť výrazne naruší fungovanie e, životov našich občanov. Ďalej e, ste e, privreli oči pred nedostatkami, ktoré súvisia s možnosťou predkladania sťažností na úrovni Frontexu. Takýto postup, ktorý vy odobrujete, by totiž sa instrumentalizoval v snahe umožniť vstup mnohých nelegálnych prisielcov na naše územie a preto nebudem môcť podporiť túto správu. Ďakujem pekne. Ďalej nasleduje pani Morvaj. Ďakujem pekne za slovo. Je krásne ráno v Bruseli. Opäť tu sedíme v zasadacej miestnosti Európskeho parlamentu. Vidíme tú istú dynamiku. Máme tu Európsku ombudsmanku, ktorá nám podáva správu o jej aktivitách nie je právničkou svojim vzdelaním, takže nie je profesionálkou, je tu iba 25 poslancov prítomných v tejto snemovni a rozprávajú si tu o tom, ako zdemokratizovať Európsku úniu, ako prinútiť občanov, ako mať, e, aby mali radi to, čo Európska únia navrhuje, najmä čo sa týka utečencov a migrácie. Vážená pani O'Reilly, Kolegyne, kolegovia, ja mám taký námet. Čo keby sme počúvali skutočne európskych občanov, ktorí hovoria, áno, máme súcit, my e, cítime s týmito chudobnými ľuďmi a je nám ich ľúto, pretože sú to utečenci, ktorí prichádzajú zo štátov sužovaných vojnou sem na západ, ale nie je možné, aby sme ich prijali ešte viac. A vaše demokratické rozhodnutia by mali reflektovať toto, čo hovoríme. A čo robíte vy? Vy tolerujete použitie vodných diel proti občanom, ktorí si obhajujú svoje vlastné práva v Európe. Mali by ste sa hambiť za seba. Čo ja navrhujem je, aby občania Európskej únie sa postavili za svoje práva a začali bojovať za ne a zorganizovalo sa referendum. My vás naučíme, ako funguje demokracia. Na minútu a pol, pán Jar. Ďakujem pekne. E, ďakujem veľmi pekne aj našej pani ombudsmanke, pani O'Reilly, e, ktorá v spolupráci s výborom PETI odvedla veľký kus práce. Spolupráca sa výrazne zlepšila. E, keď sa pozrieme na um, spoluprácu z minulosti. Uh, tam ste dostali tri hviezdičky za spoluprácu, podľa mňa teraz si zaslúžite ešte viac. Takže ešte raz ďakujem za túto spoluprácu. Uh, vo vašej správe sa uh, najmä objavuje téma transparentnosti. Uh, v mene mojej politickej skupiny môžem povedať, že toto vnímame rovnako. Nedostatok transparentnosti totiž spôsobuje nedôveru, nedôveru spôsobuje, nedôvera spôsobuje neoverené reči a to uh, znižuje dôveru. Vidíme to na téme dohody TTIP, ktorá vyvoláva veľmi emocionálne diskusie, ktoré e, často ani nie sú e, e, relevantné. Bol by som rád, keby kolegovia sa viac opierali o fakty. Je totiž zaujímavé, čo sa v tejto dohode objavuje a mohli by sme tým predísť rôznym neuvereným rečiam. Ďalej, register transparentnosti, máte moju plnú podporu v tomto smere. Chcem vás len požiadať, aby keď sa dostaneme do skutočného plnenia v praxi, e, mal by tento register ostať prakticky, nemal by to, nemalo by obmedzovať e, v práci Európskeho parlamentu. Podľa mňa e, by sme mali rýchlejšie nasmerovať stiažnosti občanov tam, kam patria. Máme tu ombudsmana, máme výbor PETY, máme OLAF, máme súdy, máme rôzne e, inštitúcie Európskej únie. E, myslím si, že všetci sme týmto hráči v tom istom týme. Chceme zlepšiť fungovanie EÚ v prospech občana, chceme naďalej sa snažiť o túto dobrú spoluprácu. E, máme aj v najbližšom období naplánované ďalšie body spolupráce. Ďakujem ešte raz. Ste ochotní, pán kolega, prijať modrú kartu od pána Frunzulicu? Nech sa páči, máte pol minúty, prosím. Ďakujem pekne za túto možnosť. Vážený pán kolega, ako viete, ombudsmanka odštartovala rozličné vyšetrovania v roku 2014 aj v roku 2015. Berúc do úvahy hroznú situáciu migrantov, ktorá rozdeluje krajiny Európskej únie, nemyslíte si, že ombudsmenka by mala zahájiť vyšetrovanie o tom, ako sa rešpektuje dohoda o šengenskej oblasti členskými štátmi a ako to ovplyvňuje občanov Európskej únie. Ďakujem. Mr. Jar. Pán Jar, nech sa páči. Vaša prvá poznámka. Ja myslím, že je správne, že sa ombudsmanka týmto zaoberá. A a po druhé, musíme si otvorene uznať, že je tu problém migrácie. Obrovský problém v Európskej únii. Mňa veľmi hnevá, že v núdzi, často rodina drží pokope a tu u nás dá sa, sa všetko rozdeľuje. Ja jednoznačne podporím ombudsmanku v tomto jej úsilí, ale po druhé, mali by sme sa na všetkých grémiách, aj parlament, aj komisia, aj rada, aj ombudsmanka, spoločne snažiť nájsť nejaké spoločné riešenie. Občanov totiž nezaujíma popisovanie problému, ale riešenie. A preto by sme mali podľa mňa naďalej hľadať e, nejaké vhodné riešenie spolu. Ďakujeme pekne teraz na minútu, pani Guillaume. E, je zložité v priebehu jednej minúty e, pripomenúť činnosť e, Európskej ombudsmanky v plnej miere. E, tá je totiž rôznorodá. Myslím, že v každom prípade prejavila disponibilitu európskym občanom a za to jej patrí vďaka. Chcela by som sa sústrediť na jednu tému, vzhľadom na krátkosť času, a síce kroky v oblasti transparentnosti v činnosti európskych inštitúcií v lobovaní. Chcem prejaviť súhlas s tými, ktorí tvrdia, že by sa mala predchádzať konfliktu záujmov všetkými možnými formami, pretože to občania vnímajú veľmi negatívne. E, e, v posledných rokoch boli rôzne prípady nesprávnej deontológie. E, v následnosti na to vznikol tento register. Tento register upozorňujem poslancov z Front National, že tento register nie je vašim výdobytkom. Iniciatívy boli vyvinuté už predtým. Teda je na čase konať. Ako chceme byť dôryhodní, keď jedna inštitúcia rada nehrá túto hru s nami a nez nezúčastňuje sa na e, tomto povinnom zverejňovaní ehm, lobbystov v registri transparentnosti. Teda chcem sa vás opýtať, či nezvažujete vytvoriť nezávislý orgán, ktorý by sa venoval konkrétne otázkom transparentnosti v Francúzsku máme takýto podrobný orgán a tam by išlo o predchádzanie e, konfliktu záujmov či už vo verejnej alebo súkromnej sfére. Ďakujeme pekne. Teraz pán Gerike. Ďakujem, pani e, predsednička. Chcel by som aj ja vám zablahoželať, e, pani ombudsmanka. Chcem sa vám poďakovať. Myslím si, že aj vysoká žiadosť o zakročenie a tiež e, dnešná správa dokazujú, že pracujete v prospech občana. Snažíte sa zlepšiť Európu. Je to prístup, ktorý naša skupina ECR jednoznačne podporuje. Okrem toho, vaša angažovanosť dosahuje, do, dokazuje, že ste odborníčkou z národných mm, v súvislosti s e, skúsenostiami e, z národnej úrovne a toto využívate aj pri európskej e, činnosti ombudsmanky. Nemala by sa však táto funkcia politizovať, keď napríklad pri téme TTIP chcete spustiť správu z iniciatívy o tom, či Európska komisia dodržiava práva transparentnosti. To je správne. Chcem sa vám poďakovať eh, za vašu prácu, za vašu angažovanosť, eh, ehm, že sa snažíte zvyšovať profil a povedomie občanov o eh, funkcii ombudsmana, o ktorej ešte stále občania vedia veľmi málo. Ďakujeme pekne teraz pani Becera. Gracias, pres- Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Vítam pani O'Reilly. Je to pre mňa skutočne obrovské uspokojenie, že vás tu môžem znovu privítať a môžem vás tu uvítať ako, alebo z pozície členky výboru pre petície. Vy ste v podstate našim alteregom, čo týka služieb pre európskych občanov. Je skutočne dobré koordinovanie s vami spolupracovať, interaktívne, je to e, skutočne obohacujúce a vy ste veľmi odhodlaná a dosahujete dobré výsledky. Prispievanie eh, úradu ombudsmana k zlepšovaniu európskej verejnej správy je skutočne eh, dobré a opakujem, vaša práca je skutočne zásadná, pretože čo sa týka napríklad otázky tých otáčavých dverí alebo TTIP, eh, klinických skúšok, to sú všetko dôležité otázky. Ďalej tu máme otázky Frontexu, základné práva Európanov Hovoríme tu len o práci a o výsledkoch a toto skutočne obohacuje našu e, spoločnú prácu. Chcem taktiež e, oceniť vašu prácu, čo sa týka otázok azylu a utečeneckej krízy, nie len e, za tento rok, ale aj za minulý rok, kedy nám utečenská kríza nastavila zrkadlo. Vy ste bránili európske hodnoty a taktiež ste chceli reagovať hneď od začiatku tej krízy máte skutočne veľmi výkonný tím a chcete poskytovať veľmi dobré služby občanom a preto môžem len aplaudovať vašej práci a poďakovať vám za ňu. Ďakujem. A teraz na minútu pani Kuneva. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Úrad ombudsmanky je jedným z mála úradov, ktorému obyčajní občania stále dôverujú a v časoch krízy potrebujeme zabezpečiť, že ľudské práva, základné práva budú rešpektované. Ľudské práva migrantov sú súčasťou tejto práce, keď do Európy sa valia prúdy utečencov, a všetky úsilia o zvýšenie transparentnosti je vhodné podporiť. Iniciatívna správa pani ombudsmanky o tom, ako funguje Frontex, je o mechanizme, kedy sa dajú sťažnosti náležitým spôsobom zaregistrovať a vzniesť. Potrebujeme vašu nepoľavujúcu pozornosť, ktorá bude venovaná tomu, čo sa deje na vonkajšej hranici Európskej únie Ľudia majú právo očakávať, že ich ľudské práva budú rešpektované. Veľa utečencov čaká na hraniciach s bývalou Jugosláviou a inde. Pán Arnot, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja to nie som preto, aby som kritizovala ombudsmanku, ktorá vykonáva ťažkú prácu za ťažkých okolností. Keď 40 ľudí neverí Európskej únii, Poviem vám číslo za Spojené kráľovstvo. Je určite oveľa vyššie. Máme tu prípady, kedy ruka ruku umýva, kedy sa ľudia dostávajú do vysokých funkcií jedna po druhej a nikoho neprepúšťajú, dokonca aj keď sa mu dokáže zlé, nesprávne vedenie úradu. Toto všetko sa ukazuje napríklad ako keď by sme povedali obecenstvu, vy ste úžasné publikum, ale už nemáme viac priestoru pre ďalších. Britskí občania by mohli byť takýmto obecenstvom, keby mohli prísť do Bruselu a keby videli to, čo ja vidím na vlastné oči, tak už by viac asi sa neobťažovali, napríklad v jún, a v júni by sa rozhodli, že odídu z takéhoto divadla. Ďalším rečníkom na minútu a pol pani Estera Sferagut. Ďakujem pani predsednička a preto všetkým chcem pogratulovať ombudsmanke Emily O'Reilly to znovu zvolenie a chcem jej taktiež pogratulovať jej skvelej práci, ktorú odvádza a chce zaručiť, že európske inštitúcie budú skutovať lepšie služby občanom a chce zaručiť, tak samozrejme, že sa budú rešpektovať práva občanom. Veľa sa to hovorilo o transparentnosti a áno, samozrejme, je to jeden z cieľov a jedna z vecí, na ktorú sa ľudia najviac stiažujú, a chcem pogratulovať ombudsmanke k odvedenej práci aj čo sa týka vytvorenia nových štandardov, aby sa nám podarilo dosiahnuť hlavné ciele a taktiež, e, že koordinuje aj vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Jedným z hlavných cieľov ombudsmanky je, aby sme sa zaručila dobrá verejná správa. Pokiaľ verejný orgán neplní štandardy, ktoré boli stanovené alebo neplní princípy únie. Zapýtam, že e, už v podstate 6 rokov na rade zablokovaná smernica nediskriminácii, alebo že dohoda z Marrakešu e, nadalej nebola ratifikovaná, aby teda zaručuje prístup k dokumentom e, osobám s postihnutím, tak to sú dôležité otázky. Ja si myslím, že vy by ste nám mohli pomôcť. Vy by ste sa mohli poskúsiť odblokovať tieto dokumenty na, rode, na rade, pretože tieto dokumenty sú vetované niektorými, e, do, niektorými členskými štátmi. A to si, to si myslím, že týmto by sme plnili princípy, ktoré stanovuje Európska únia. Ďakujem na dve minúty pani Curtin Darling. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem pani O'Reilly, ďakujem spravodajkyni. Táto správa zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú hrá Európska ombudsmanka pri zabezpečovaní toho, aby fungovala európska demokracia. Jej kľúčová misia je umožniť, aby sa vyjadrili občania. Obnovený mandát demonstruje, že ombudsmanka je naozaj odhodlaná zvýšiť transparentnosť, ochrániť základné ľudské práva a vykonávať činnosti, ktoré budú na prospech verejnosti. Ombudsmanka vyšetruje to, čo sa deje s pokračujúcimi rokovaniami o zmluve TTIP a snaží sa o oveľa väčšiu transparentnosť, ako to kedy bolo pri rokovaní o obchodnej politike EÚ. Oveľa viac dokumentov sa publikuje, je, sú sprístupňované e, dokumenty vo väčšom množstve. Pri dohode TTIP musíme demonstrovať, že inštitúcie tako, také ako keby NH, ako NHS v Británii nie sú ohrozené, nebudú ohrozené. A ak to dokážeme demonstrovať, tak aj naša obchodná politika môže pokračovať hladko. Vážená pani ombudsmenka Riley, e, právne rady, ktoré sa počúvali a ktoré pochádzajú z vášho úradu, znamenajú, že naozaj môže dohoda o TTIP pokračovať hladko ďalej. Je jasné, že vypočúvajú sa, alebo vypočuje sa volanie občanov a ich stiažnosti tak vami, ako aj výborom PETI Európskeho parlamentu. Vy takisto máte pochopenie pre utečencov, ktorí utekajú zo sužovaných krajín a vaše aktivity týkajúce sa Frontexu hovoria, že vám na veci záleží a že aj ich ľudské právo musia byť rešpektované. Klinické skúšanie to je ďalšia téma, kde treba zabezpečiť transparentnosť a ďalšie kroky smerom k liečeniu hepatitidy C, a liekov, ktoré sú potrebné za dostupné ceny. Táto téma vám takisto leží na srdci. Gratulujem vám za doterajšie úspechy a pozbudzujem vás, aby ste postupovali podľa vášho 5-ročného plánu a stratégie do roku 2019, pretože nám všetkým to bude na prospech. Tešíme sa na vašu pokračujúcu prácu a tešíme sa, že budeme spolupracovať s vami a vašim týmom. Ďakujem. Ďakujem. Modrá karta. Pán Arnold vám chce, Arnold vám chce položiť otázku. Nech sa páči akceptujem. Ďakujem. Ja viem, že e, nedávate žiadne záruky o zmluve TTIP a to, aký dopad bude mať o, na NHS v Británii, ale myslím si, že sa to dosť líši od toho, čo robí Únia a aké sú právnické rady, pretože unisono tu znie, a pred pár dňami to opäť zaznelo, hovoríte, že odmietame rady, ktoré, hovoria, ktoré zniejú zo rád odborov? Ďakujem, pán Arnold. Vy ste neporozumeli tomu, čo som povedala. Ja som predsa povedala, že aby sa zabezpečilo, že sa e, bude veriť obchodnej politike Európskej únie zo strany verejnosti, tak sa právne rady budú brať nie unisono, ako ste vypovedali, ale všetky jednotne. Britská vláda a anglická vláda má svojich vlastných právnikov, ktorí radia v tom, čo sa, ako ovplyvní dohoda TTIP-NHS a Myslím si, že tí, čo robia kampaň za NHS v Británii, takisto zverejnili slobodne všetky veci, ktoré chceli povedať. Pani Tomášič má slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem, takže chcem využiť túto príležitosť a poďakovať Európskej ombudsmanke Emily O'Reilly a pogratulovať jej eh, k znovu zvoleniu skutočne má za sebou e, veľmi dobré výsledky a od tej doby, čo bola menovaná, tak bola garantom preto, že máme pred sebou ešte ďalšie kvalitné iniciatívy. Chceme poďakovať za aj zaangažovanosť, čo týka dosahujeme transparentnosti v Európskej únii. Európska komisia príliš často prepadla pri tejto skúške a e, to sa týka napríklad aj rokovanie o TTIP. Zástupcovia európskych inštitúcií, ktorí stále hovoria o digitálnom trhu, musia konečne pochopiť, že digitálna doba sa netýka len hospodárstva, ale musí zmeniť aj politiku a už e, sú vecou minulosti dohody so zatvornými dverami. Takže môžete položiť otázku v rámci modrej karty. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia Hovoríte o nedostatku transparentnosti, hovorí pani Maria Grapiny, a používate tu príklad TTIP. Mohli by ste nám vysvetliť, ako by ste chceli vidieť pokračovanie týchto rokovaní o A kolegice, sve što se radi za zatvorených... Vážená kolegyňa, všetko, čo robíme za zavretými dverami, tak všetko toto zbudzuje E, pochybnosti a podozrenie. Pokiaľ niekto pracuje čestne, tak nech to robí verejne. Prečo to nerobí verejne? Preto sme Európska únia občanov. Ďakujem na minútu a pol pani Jatomaki. Kiitoksia. Ďakujem pekne, vážená pani e, predsedajúca. A ja sa chcem pridať k slovám vďaky, ktoré tu zazneli e, pani ombudsmanke za vynikajúcu prácu. Tiež by som sa chcela poďakovať jej aj celej jej kancelárii za veľmi efektívnu prácu vo vašej e, kancelárii, vo vašom úrade je len 67 pracovníkov a e, odvádzate veľký kus práce. Keď si porovnáme um, kancelárie mnohých politických skupín, tam je mnoho pracovníkov, vy by ste um, mali e, dostať navýšené možnosti, navýšené počty ľudských zdrojov, aby ste mohli pracovať ešte efektívnejšie, aby ste sa mohli sústrediť na tie podstatné veci. Chcela by som však vysloviť ešte jedno želanie na vašu adresu, ak dovolíte. V Lisabonskej zmluve sa totiž uvádza, že Európska únia eh, má mať eh, dobrú eh, legislatívu. Máme však iba etické pravidlá, ktorých sa v našej legislatíve máme držať. Myslím si, že by bolo na mieste, aby váš úrad nebol prekážkou v komisii, v rade, aj v parlamente sú e, takí, ktorí sú proti, ale e, dobrá spravujúci verejný a, a záväzné pravidlá sú e, prospešné pre občanov, ale aj pre samotných úradníkov. V súčasnosti občan sa nemôže stiažovať súdu, pretože neexistuje záväzná legislatíva v tejto oblasti. Myslím si, že by bolo do budúcnosti želateľné, aby takáto záväzná legislatíva vznikla. Ďakujem, prechádzame k ďalšej rečničke na minútu, pani Niriada. Ďakujem. Vítam túto správu Emily O'Reilly, ombudsmanky a gratulujem skvelej práci. Je jasne veľmi dôležité, že úrad ombudsmanky e, v istých prípadoch, napríklad vyšetrovanie o spoločnej rybolovnej politike, E, takéto prípady musia byť transparentné, dokumenty musia byť dostupné, sprístupnenie musí byť otvorené a komisia niekedy odmieta sprístupniť dokumenty a transparentnosť. TTIP je ďalší taký príklad. Je veľmi dôležité, že úrad ombudsmenky má právomoci, aby mohol e, potlačiť príslušné skupiny, aby konali, ako majú konať a aby občania videli, že transparentnosť je naozaj transparentnosťou. Občania podozrievajú, čo sa deje s tým typom a heroická práca eh, Emily O'Reilly prináša svoje výsledky. Občania vidia, že sa veci stransparentňujú a veria viac. ECB je ďalšia vec. Vykoreňovanie korupcie je ďalším príkladom jej vynikajúcej práce. Robí toho ešte veľa viac a je jasné, že úrad ombudsmenky funguje tak, ako má fungovať a má mnohé silné stránky a na prospech občanov Európy pracuje. Na minútu pani Wimberg. Ďakujem. Takže čo sa týka názorov ohľadom obsahu medzinárodnej ochrany pre útenčov, utečencov je veľa a momentálne dochádza aj k rôznym e, výkladom. E, taktiež výbor pre ľudské práva ich, si, ich teda rôzne vykladá e, ustanovenia. Je veľa utečencov, ktorí k nám prichádzajú a sú v podstate E, v skutočnosti hospodárskymi ekonomickými migrantami a nemajú právo na azyl v Európe. Takže sa treba postarať o to, aby boli aj nútene poslaní preč. Toto vykázanie často môže byť považované alebo vykladané ako porušovanie ľudských práv a ombudsmanka tu preto žiadala, aby pri Frontexe bol zriadený mechanizmus sťažnosti, A toto je nerealistická politika. Ja tento návrh považujem za dôkaz zlyhania tejto politiky. Ďakujem. Ďakujem pán Zver na minútu a pol. Takže ombudsmanka predložila um, svoje iniciatíva a táto správa o vašej činnosti sa bude schváľovať vo forme uznesenia. Ehm, váš e, samotný úrad e, už e, sa spája s veľkými nádejami v očiach občana, ale v skutočnosti tu nejde o celoeurópskeho ombudsmana a váš úrad nemá dostatočné kompetencie. Sťažnosti sa príjmajú iba, ak sa sťahujú na činnosť Európskej inštitúcie, inak sa presúvajú orgánom v členských štátoch. Ja s tým mám aj osobné skúsenosti s um, nefunkčnosťou tohto úradu. Ja som chcel poukázať na porušovanie ľudských práv v súvislosti s konkrétnym prípadom, ale táto sťažnosť nebola eh, vzata na vedomie, pretože to nesúviselo s činnosťou eh, inštitúcií a, a bol som odkázaný na iné inštitúcie a ja som sa pritom chcel odvolať. Nesúhlasil som eh, s takýmto presunom. Neviem, či vôbec potrebujeme takéto, takéhoto ombudsmana. Zrejme áno, ale mali by sme žiadať o vytvorenie podľa mňa skutočného ombudsmana na európskej úrovni, ktorý by mal dostatočné právomoci reagovať v prípade E, závažného porušenia e, práv európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Na minútu pán Liberacký. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Ďakujem, pani e, predsedajúca. Chcem sa obrátiť na pána Timmermansa a tiež na pani O'Reilly. Hovoríme tu o podľa mňa veľmi dobrej správe a tá je aj v súlade so skutočnosťou e, ja môžem potvrdiť, že spolupráca prebieha dobre. Chcel by som zdôrazniť, že e, spolupráca s pani ombudsmankou e, sa netýka len dnešnej diskusie. My, kvestori, sa pravidelne stretávame s pani ombudsmankou, spolupracujeme trvalo a dlhodobo. Pokiaľ ide o register transparentnosti, táto myšlienka je rovnako dôležitá ako konkrétne aspekty fungovania v praxi ďalší dôležitý fakt sú ľudské práva. Máme nedávnu správu k dispozícii, ktorá hovorí o tom, že situácia v tejto oblasti sa zhoršuje aj v Európskej únii a aj v niektorých členských štátoch. Chcel by som teda zaželať veľa úspechov v ďalšej práci pani ombudsmanke a zároveň Môžem povedať, že túto správu v plnej miere podporujem. Ďakujeme pekne pani Spinelli. Prosím na minútu. Ďakujem. Pani e, predsedajúca, chcem sa poďakovať aj ja, pani ombudsmanke, za e, veľmi cenné e, šetrenia v konkrétnych veciach. Najmä sa chcem vyjadriť k Frontexu a migračným tokom a čoraz vyšším počtom prišielcov do EÚ. Naša únia je čoraz viac uzavretá a krajiny zdá sa, sú ľahostajné čoraz viac k e, ľudskému utrpeniu. Hovorilo sa o tom, že by sa mohol zaviesť mechanizmus sťažnosti na rane Frontexu, aby sa mohli predkladať sťažnosti voči fungovaniu Frontexu. A to bol podľa mňa dobrý návrh. Teraz sa musíme snažiť o zaistenie blahobyt tých, ktorí e, sa budú musieť vrátiť do krajiny pôvodu a pritom e, tieto práva nesmú ostať len na papieri. Chcem sa opýtať, či budú môcť mimo vládky napríklad prikladať sťažnosti, e, či bude možné prikladať anonimné sťažnosti, ako presne budete rozhodovať o tom, ktorá sťažnosť je priateľná a ktorá nie. Ďalej pán Čáky. Ďakujem pekne. Teším sa, že Ehm, tu ehm, máme pani O'Reilly, pani ombudsmanku. Chcem ehm, oceniť jej prácu v šetrení v oblasti ľudských práv a základných práv, ktoré sa týkajú šetrenia aj toho, nakoľko sú tieto základné práva zaistené v plnení politiky súdržnosti Európskej únie. Dobré správy v súcosti s koheznými fondami v Európskej e, únie sú prospešné aj pre občanov Európskej únie. Dúfam, e, že čoraz e, vyššia miera podpory plnenia podmienok eh, koznej politiky eh, bude naďalej aj z vašej strany eh, ďalej, čo sa týka Európskej občianskej iniciatívy. Tento nástroj bude užitočný iba, ak uľahčí občanom zúčastňovať sa európskych diskusí o rozhodovacieho procesu na európskej úrovni. Ombudsmanka má Ehm, naozaj pred sebou ešte veľa práce, pretože transparentnosť a objektívnosť ani zďaleka nie sú ideálne. Ja nesúhlasím správe eh, v tom, že eh, zamieňa legislatívnu prácu rady s nesprávnou administratívou. To podľa mňa je prehnané. Z čísel eh, úradu ombudsmanky vidíme, že je dvojnásobne viac stiažností, ktoré spadajú mimo mandátu úradu ombudsmanky ako tí, ktorí spadajú do jej právomoci. E, môže sa to zlepšiť s lepšou komunikáciou a efektívnosť sa môže tiež zvýšiť šírením informácií v čo najväčšom počte jazykov. Ďakujeme pekne pani Ayala Sender. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni za skvelú komplexnú správu a taktiež pánu Timmermansovi za to, že uznal pridanú e, hodnotu toho nášho e, španielského výrazu obranca ľudu, ktorý uplatňujeme teda na úrad e, ombudsmana. Predovšetkým sme radi, že vaša inštitúcia priniesla modernizáciu a novú dynamiku, že ste skutočne E, zaangažovaná, čo sa týka v tý, e, ochrany ľudských práv v týchto kritických časoch a taktiež, čo sa týka právomoci Európskej únie v oblasti obchodnej politiky. Ďalej tu máme program Horizon 2020, ktorý sa týka zásadných tém a je potreba e, podrobne skúmať všetky ustanovenia, tak ako hovorí spravodajkyňa v odseku 22 vy bohužiaľ viete, že v médiách, to, čo sa predáva, je, sú senzácie a krv, takže je treba taktiež pracovať na tomto aspekte. A e, skutočne viem, že e, pracujete e, pod veľkým tlakom a taktiež je treba uznať určitý pokrok a výsledky. Bohužiaľ, v Španielsku je čoraz viac ťažností a nič sa e, s tým nerobí, nerieši sa to. Takže myslím si, že aj národný ombudsman mal fungovať a váš úrad je potom poslednou inštanciou, kam sa môžu občania obrátiť, pokiaľ nedostanú na národnej úrovni žiadnu odpoveď. Ďakujem teraz na minútu pán Benito Suluaga. Ďakujem, pani predsednička. E, predovšetkým chceme zdôrazniť dôležitosť e, osoby ombudsmanky, ktorá je veľmi dôležitá, aby bránila práva občanov pred excesmi e, európskej legislatívy a administratívy. Taktiež tu máme utečencov, ktorí sú hlavnými e, obeťami excesov Frontexu a vonkajších múrov alebo plotov na hraniciach. Taktiež je tu otázka o tých otačavých dverí, taktiež uznávame našu prácu v tejto oblasti a bohužiaľ nemôžeme poďakovať komisii za jej úsilie, pretože každý deň ukazajú, ukazujú, že i výmena informácií s tými európskymi inštitúciami je e, dosť tajnostkárska. Máme tu úradníkov, e, v podstate vysoko postavených e, úradníkov, ktorí opúšťajú svoje miesta, ale to sú príslušné pravidlá a nemôže sa tam uplatňovať politika otáčavých dverí. Má to platiť pre všetky európske inštitúcie. A Ďalej tu máme e, lobbystov. Tam dochádza skutočnému unášaniu e, demokracie v, na úkor súkromných záujmov. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spotenej časti rozpravy. E, Catch the je Prvým rečníkom je pán Jakovčič. Už sa urobilo naozaj veľa vážená pani eh, O'Reilly, ale ešte je pred nami naozaj veľa práce a máme veľké očakávania, ako ste si všimli aj dnes tu v parlamente. Aj na strane poslancov sú vysoké očakávania, ale aj na strane všetkých ostatných inštitúcií, ale predovšetkým na strane európskych občanov. Vy máte našu podporu, máte podporu Európskeho parlamentu všetkých výborov a celého parlamentu, ale aj európskej verejnosti. A preto očakávame, že veci, ktoré sa dnes dejú a ktoré sú veľmi významné pre budúcnosť Európy, že sa postaráte o to, aby toto dianie prebiehalo čo najtransparentnejšie a čo najbližšie občanom. Mám na mysli rokovanie o dohode TTIP, ale tiež migračnú krízu. Dúfam, že budete eh, sa ešte úspešnejšie venovať svojej práci v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďalej je prihlásená pani Hautala, ale nevidím ju e, v sále, preto prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pán Senadinoš, nech sa páči. Vážená pani predsednička, úsilia pani O'Reilly v období, v ktorom pracuje a od jej opätovného zvolenia majú svoje hranice. Niekedy sa snažila vytvárať transparentnejšiu Európsku úniu bližšie k občanom, ale naozaj to bola ťažká úloha, ktorej sa bolo treba zhostiť. Stále potrebujeme viac transparentnosti v inštitúciách. Eurobarometer minulý rok v máji hlásil zníženú dôveru ľudí v európske inštitúcie. Existujú viaceré odporúčania, viaceré námety, zo strany ombudsmanky, ktoré však nikto nevzal si za svoje a nerozpracoval v inštitúciách, na ktoré boli namierené, napríklad v oblasti klinického skúšania. A čo sa týka rokovania o zmluve TTIP, TTIP, e, naozaj toho zostáva ešte veľa, je tu priestor na veľké zlepšenie a dúfam, že sa to tak aj udeje. Pán Marino Pintop? Čo sa týka pani ombudsmanky, existencia vášho úradu a práca, ktorú vykonávate vy a váš úrad, naozaj posilňuje práva európskych občanov. Práca ombudsmana znamená, že sa snaží preskúmať sťažnosti a petície občanov. Je to práca, ktorá vždy reaguje na nejaký podnet a myslím si, že takáto práca by skôr mala nadobudnúť proaktívnejší aspekt, mala by, e, mala by mať v sebe viac iniciatív a občania, keď sa stiažujú na nesprávny úradný postup, e, myslím si, že treba vyhovieť im stiažnostiam a preskúmať veci aj proaktívne, nielen na základe stiažnosti. V Dánsku máme nový zákon, kedy štát môže skonfiškovať majetok migrantov priamo na hraniciach a myslím si, že toto si vyžaduje urgentnú pozornosť ombudsmenky. Je to priamy útok na občanov. A je tu otázka chudoby, to je jedna z najväčších nepriateľov našich občanov, treba ju vykoreniť a na tomto poli by tiež pani ombudsmenka mala viac pracovať a posilniť občanov bojom proti chudobe. Toľko z naš- zo strany eh, poslancov a teraz sa vyjadrí pán komisár Timmermans. Vážená pani predsedníčka, veľká väčšina ctených poslankyň a poslancov, ktoré, ktorí sa dnes vyjadrovali, podporili prácu pani ombudsmanky a správu o pani O'Reilly, takže nemusím sa k tomu ďalej už vyjadrovať. Rád by som sa obmedzil e, na komentár dvoch záležitostí. Prvá sa týka transparentnosti pri rokovania o zmluve TTIP, ja by som naozaj žiadal každého poslanca, každú poslankyňu v tomto parlamente, aby mi dal príklad akéhokoľvek obchodného rokovania v celom svete, kde by bolo viac transparentnosti, ako je tu zo strany Európskej únie. A ja by som vyzýval, vyzval tých, ktorí hovoria, že všetko treba prejednávať verejne. Neviem, či existuje nejaké medzinárodné vyjednávanie o medzinárodnej zmluve, kedy isté časti rokovaní musia naozaj byť e, z niekoľkých dôvodov konané za zavretými dverami. Je to metóda, ktorá umožňuje Európskemu parlamentu nahliadnúť do dokumentov a požiadať Európsky parlament, aby ďalej e, neposúvali tieto informácie. To je najlepšia metóda, aby zástupcovia ľudu boli informovaní o témach bez toho, že by sa porušili pravidla, ktoré, pravidla dôvernosti, pravidla utajenosti, ktoré sú jednoducho nevyhnutné. Viacero poslankyňa poslancov, pani predsednička, sa vyjadrilo za zvýšenie transparentnosti. Na budúci mesiac mienime odštartovať pripomienkový postup zo strany ľudí, ktorí by sa mohli vyjadriť k transparentnosti, ďalej k povinnému registru transparentnosti. Tento sám o sebe je ďalší krok k vyššej transparentnosti, pretože by mal byť povinný, malo by sa to čoskoro uviezť do praxe. Myslím si, že to bude obrovský krok vpred, ak parlament a rada by aplikovali tie isté pravidlá o transparentnosti, ktoré my v komisii aplikujeme už dnes. Dúfam, že všetci z vás, ktorí ste tak veľmi za transparentnosť v komisii, budú aplikovať toto isté úsilie a nadšenie, aj keď pôjde o prácu Európskeho parlamentu a najmä rady a transparentnosti v týchto inštitúciách. Toľko k správe Emily O'Reilly. Spolupracujeme naďalej na týchto veciach. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán komisár. A teraz má slovo pani O'Reilly. Vážená pani predsednička, Pani Morvaj, iba naozaj veľmi stručne, pretože nepočujeme nič, keď je tu toľko diskusí iných. Ja by som chcela poďakovať e, naozaj zo srdca všetkým, ktorí prispeli k tejto rozprave. Ďakujem za vaše námety. Cítim, že celkovo ma to energizovalo, povzbudilo ma to, čo som si vypočula, aby som pracovala ešte intenzívnejšie na dosiahnutí cieľov mojej stratégie. Opäť sa ukázalo niečo, v čo veľmi verím a ako írska ombudsmenka vkladám, si myslím, že to má veľkú hodnotu. Moja práca sa nedá vykonať náležitým spôsobom bez podporu parlam- podpory parlamentu a dnes túto podporu cítim. Pán podpredseda komisie Timmermans už povedal, že veľká väčšina poslankyňa poslancov spomenuli vo svojich príspevkoch transparentnosti. Ja by som povedala, že 80 až 85 tých, ktorí hovorili, ju spomenuli. Transparentnosť je naozaj takouto rezonujúcou témou. Vy ste hovorili o sťažnostiach občanov, o tom, že si myslia, že transparentnosť nie je dostatočná vo verejných inštitúciách EÚ. A tieto informácie ma, pokrač- ma podnecujú ešte viac pokračovať v mojej práci s vašou pomocou a s pomocou všetkých ostatných inštitúcií na zvýšení transparentnosti. Ďalšia rezonujúca téma bola zmluva TTIP. Viete, že sa skúma transparentnosť toho, ako sa uzatvára zmluva TTIP a ako sa rokuje v tejto obchodnej zmluve. Ja by som nadviazala na to, čo povedal pán podpredseda komisie Timmermans. Potrebujeme náležitý priestor pre utajené informácie, dôverné informácie v tomto rokovaní a je tu aj priestor pre tie informácie, ktoré môžu byť verejné. Dnes, keď žijeme v digitálnom svete, či sa nám to páči alebo nepáči, e, sú na nás kladené oveľa väčšie očakávania, najmä zo strany mladých ľudí oni na nás tlačia, oni si želajú transparentnosť a my, my musíme prihliadnúť aj na tieto zvýšené očakávania mladých ľudí. Tak ako to pani komisárka Malstrom pripravila, na budúci týždeň sa budú konať ďalšie kroky v oblasti transparentnosti dohody TTIP v spolupráci s ňou. E, ja sa naozaj hlboko zaujímam o stiažnosti, ktoré sa týkajú TTIPs. Ďalšou témou tu bol Frontex. E, ďakujem že ste pochválili mechanizmus podávania sťažností. Dúfam, že teraz sa to čoskoro uvedie do praxe v rámci reformovaného Frontexu. A čo sa týka mojich kolegov, mnohí z vás v sieti inštitúcií zaoberajúcich sa migráciou e, sú hlboko zainteresovaní. Dúfam, že ako kolektív, ako skupina budeme môcť veci zlepšiť. Ďakujem pani spravodajkyni, ďakujem pani predsedničke, že predsedala tejto rozprave a ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom za záujem moju prácu. Toľko z mojej strany. Ďakujem pani O'Reilly. A posledné slovo bude pani, mať pani spravodajkynia pani Kabizon Ruiz. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem aj všetkým tým spravodajcom za ich prácu, pretože táto správa je v podstate plodom práce všetkých. Ďakujem predovšetkým pani ombudsmanke za to, že nám umožnila túto správu a ďakujem aj komisii za to, že e, prijali všetky pripomienky úradu ombudsmanky a preto ďakujem všetkým. Ja skutočne z toho vychádzam s pozitívnou bilanciou. Myslím si, že sme sa vydali dobrou cestou. Dobre sme zavrali toto obdobie. Všetci sme si vedomi toho, že úrad ombudsmanky a výbor pre petície sú základnými e, orgánmi, aby e, zaručili transparentnosť tejto oblasti a Ehm, ďakujeme za všetkým za účasť na tomto skvelom projekte. Tuto je treba trvať na tom, že všetci máme povinnosť e, brániť a hájiť práva občanov. Musíme si byť toho vedomí. A ešte raz by som chcela poďakovať pani O'Reilly. To je všetko. Ďakujem. Thank you. Ďakujem.